prechádzame k hlasovaniu. Domusíme, Sicuro. Attings. Uh, Mr. President. Pán predseda, nechcem uh, spôsobovať ďalšie meškanie, ale je tu 43 strán hlasovania, ktoré by sme mali teraz urobiť a ako dlho ešte bude pokračovať tento spôsob, kedy poriadne nemôžeme hlasovať tu v parlamente. Mali sme začať o 12. teraz začneme o 10.1 a budeme, budem to dlho trvať, kým ukončíme. Prosím vás, aby byro a e, ostatní e, jasne povedali, že komisári a členovia rady musia postupovať a pridržať sa našich e, pravidel a nie my ich pravidel. Care kolega, cari kolegi. Kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som povedal, že e, čas na hlasovanie bol 12.30 a, áno, je tu meškanie 20 minút a nie 50, ako ste povedali. Tiež. Pán Firance sa prednedávnom oženil, prajem mu všetko dobré. A každý sa iste ku mne môže pripojiť v parlamente. Takže, ako sme už povedali, hlasovanie dnes bude veľmi, veľmi dlhé. Je tu viacero takmer 100 pozmeňovacích návrhov a mohlo by to trvať aj dve hodiny. Ja sa pokúsim, aby sme to vyriešili rýchle, ale nechcem to urobiť za cenu zreteľnosti. Preto počítam s vašou spoluprácou tak, aby sme mohli hlasovať rýchle a dobre. E, začíname s právou pani Ek dávam hlasovať o e, e, správe, hlasujeme menovite. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Schválené s väčšinou. E, blahoželám pani Jakovej. Prejdeme ďalej. Správa Tošenovský. bola tu žiadosť o slovo. spravodajca nemusí hovoriť, ale má právo. Ak nechce hovoriť, dobre, budeme hlasovať. Je to menovité hlasovanie. Hlasovanie otváram. Každý hlasoval. Hlasovanie ukončené. Schválené väčšinou v poriadku. Ďalšia správa. Správa Glante. Menovité hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Sa páči. Každý hlasoval. Hlasovanie ukončené. Schválené veľkou väčšinou opäť v poriadku. Ideme k správe o železniciach. Pán Reul. Aha. Prepačte, nie je to menovité hlasovanie, ale aklamačne za, proti, zdržali sa schválené. E, blahoželám pán Royal. E, správa Zvievka. Ak spravodajca chce prehovoriť, nech sa páči. Nie, áno, predsa, áno, má právo na to, takže nech sa páči. Odozdávam slovo spravodajcovi. Pán predseda, toto je dôležité. Poprvýkrát v dejinách EÚ e, spúšťame rozšírenú spoluprácu, mechanizmu rozšírenej spolupráce. Musím povedať dve vety. Najprv chcem e, predložiť e, aktualizovaný pozmeňovací návrh, pretože odkedy sme toto odporúčanie prijali a schválili v právnom výbore, tak došlo k zmene 14 členských štátov sa pridali k tomuto mechanizmu vrátane Malty a Portugalska. To sú noví členovia a preto e, v úvodnom ustanovení e, G musí byť zmena z 12 na 14 a potom druhá veta. Chcem osloviť komisiu a členské štáty, ktoré sa podielajú na mechanizme rozšírenej spolupráce, aby informovali o tomto mechanizme medzi členskými štátmi podľa článku 328 bod 1 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nechcem, aby sa tento mechanizmus využíval ako nástroj zavádzania e, zvláštnych úloh pre obmedzený počet krajín. Ďakujem, pán spravodajca. Hlasujeme o správe z JFK, menovite hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Schválené veľkou väčšinou. E, v poriadku, prejdeme k správe Škiklúna. Je to menovité hlasovanie, je otvorené. Hlasoval každý. Hlasovanie je ukončené. poriadku, opäť je to väčšinou schválené. Správa pána Šuriana nasleduje. Dovolte, aby som zdôraznil, že potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. V tomto prípade 369 hlasov. Hlasujeme menovite. Nech sa páči. Hlasoval každý. Hlasovanie ukončené. V poriadku. Opäť Veľká väčšina. V poriadku, pán Šurian. Správa Čarnecký. Praje si správa chce prehovoriť? Ale niekoľko slov. Uh, tu dávam zapravdu rady, ale to nie je bez podmienok. Ehm, myslím, že naša spolupráca bude teraz efektívnejšia ako teraz. Dobre, takže 7 a 33 identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 12, 20, 38, 40 sú identické za, proti, zdržali sa, schválené. 13, 21, 39, 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, Takže musíme to preveriť. 23 preverujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasoval každý. Hlasovanie ukončené. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 41 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 19 za. Proti zdržali sa, zamietnutí. Preveríme. V poriadku, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Schválené. A predsedajúci hovorí, že sa milil a ospravedlňuje sa. Takže, a to bolo z mojej skupiny, takže vidíte, že som férový. E, 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Trojka odpada, takže prejdeme k pozmeňovacím návrhom 8 a 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 26 za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Pozmeňovacie návrhy 9 a 35 za. Za. Proti. Zdržali sa? Prijatí. Pozmeňovacie návrhy 27, 40, kto za? Proti. Zdržali sa? Prijatí. Pozmeňovací návrh 2 za. Proti. Zdržali sa? Musíme to preveriť. Hlasujeme k dvojke. Hlasovanie je ukončené. E, pozmeňovací návrh 2 je prijatý. 10 a 36 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 14 a 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 6 za. Proti Musíme to tiež preveriť. Hlasujeme o šestke. Ondro, končíme o jednej. Končíme o jednej. Hlasovanie je ukončené. Šestka je schválená. Teraz máme 11 a 37. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 44 za. Proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 a 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 a 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 17 a 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 a 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Štvorka, v poriadku, nech sa páči. hlasíme o uznesení o absolutóriu, ale určite si spomínate, že sme tak robili ešte na predchádzajúcom zasadnutu. A hovorí sa tu, že pokiaľ ide o zdôvodnenie, odloženie hlasovania o absolutóriu, je potrebné, aby sme tomu venovali pozornosť. Mám pocit, že tu došlo k istej chybičke. Ďakujem, že ste na to upozornili. je to čosi, čo by sme automaticky vyjasnili po hlasovaní dnes. Takže môžeme to prijať. Takže pozmeňovací 4 za, proti, zžali sa, zamietnutí. Prepačte, trošku som sa stratil. 5 za, proti, zažali sa, zamietnutí. 42 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz návrh uznesenia ako pozmenený, hlasujeme o tom, menovité hlasovanie je otvorené. Hlasoval každý. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené veľkou väčšinou. Ehm, blahoželám pánu Čarneckovi. Teraz ehm, baronka Latfordová a jej správa. Začneme pozmeňovací návrhom 1. Teda, 11, teda prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Dvo, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenia sa na 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 1, zodpovedca čas za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz návrh komisie, ako, pozmen- ako bol pozmenený, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Schválené veľkou väčšinou. Blahoželáme pani Latfordovej. Teraz správa pani Bauer. Je to návrh smernice. Sú tu dva identické, dve identické požiadavky na zamietnutie. Jedna z výboru pre sociálne veci a zamestnanosť a jedna z, e, od in, jednotlivých členov, ktorý vedia pán Šulc. Budeme o tom hlasovať, je to menovité hlasovanie, hlasovanie otváram. Hlasoval každý. Hlasovanie ukončené.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 Spravodajkyňa si želá vystúpiť. Skôr než dáme slovo spravodajcovi, dám ešte slovo Európskej komisii, aby sme zistili, či e, stojí na svojom návrhu, či ho uchováva. Uh, Ďakujem pekne za slovo. Kolegium vo svetle hlasovania zváži možné alternatívy, vrátanie alternatívy stiahnutia návrhu. Budeme eh, sa bezodkladne eh, kontaktovať s členskými štátmi a zistíme, ako uplatňujú eh, pravidla súvisiace s, s pracovným časom samostat CZČO šoférov. Ďakujem. Dobre, tak navrhujem, aby sme túto tému v zmysle článku 56 túto správu e, presunuli. Pá, páni Beris, nech sa páči, ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že ak som teda správne pochopila vystúpenie pána komisára, že Európska komisia stiahne svoj návrh a my sme ho zamietli. Ak je to tak, tak to nemusíme znovu zasielať naspäť do výboru pre zamestnanosť. Io avevo nelle parole della commissar- del commissario. No? dobre. Na základe toho, čo povedal pán komisár, myslím, že e, je e, teda táto možnosť, ako ste hovorili, pani Beres, máte pravdu. Ak pán komisár potvrdí vôľu Európskej komisie stiahnuť tento návrh, tak ja z môjho postu, postu predsedu potvrdzujem, že nie je potrebné to odvolávať, presúvať na výbor pre zamestnanosť. Je to tak? Áno, potvrdzujem, že kolegium zváži možné alternatívy vrátane aj alternatívy stiahnutia návrhov. Ďakujem. Pani Beres, pán predsedajúci, za týchto okolností a vzhľadom na to, že nemáme istotu z Európskej komisie, tak sa odvolávam na článok 56.3, aby sa plénum e, vyjadrilo k legislatívnemu návrhu a tento návrh odmieta návrh Európskej komisie a žiadam kolegov, aby potvrdili svoje hlasovanie a aby hlasovali za zmenený legislatívny návrh v zmysle tohto článku. Pani Beres, máte právo prísť s týmto návrhom. Pani spravodajkňa chce vystúpiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím žiaľ povedať, že medzi možnosťami je aj uvedené, že e, proti 27 členským štátom sa e, začne konanie pre e, neplnenie zmluvy a, predpisov. A k tomuto nechcem ja prispieť. Takže tu máme návrh od pani Beres. Žiadam jedného rečníka za a jedného proti tomuto návrhu. Kto sa chce vyjadriť proti návrhu pani Beresovej, teda hlasovať o legislatívnom návrhu v pozmenenom znení. Kto je proti? Nikto. Kto je za? No, no, non è un problema di... Chiedo scusa, colleghi. No, ospravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci kolegovia. Podľa rokovacieho poriadku to nie je problém priateľnosti e, žiadosti pani Beresovej, takže môžete si znovu sadnúť. Je to návrh o hlasovaní, teda je to hlasovanie o možnosti hlasovania. Jeden kolega sa môže vyjadriť za a jeden proti. Kto chce e, sa vyjadriť za tento návrh, nech sa páči. Mr. President. Pani predsedajúca, v minulosti, kedy tento parlament hlasoval o zamietnutí návrhu komisie, išlo o e, smernicu týkajúce sa. Opäť táto vec bola vrátená, e, vrátená, e, pretože komisia vtedy jednoznačne nepotvrdila, že stiahne návrh Eh, ja eh, nesúhlasím eh, s interpretáciou pani Beres. Táto vec by sa mala vrátiť do výboru do tej chvíle, kým nebude jasné, či komisia stiahne svoj návrh alebo nie. Ďakujem. Bene. L'onorevole Chichester sostanzialmente Áno, pán Chichester, vy ste prehovorili proti návrhu pani Beres a teraz dávam slovo pani Turnen. Áno, chcela by som sa vyjadriť za to, aby sme e, ďalej e, postúpili s hlasovaním v súlade s ustanovením 57.3. E, Pokiaľ komisia nestiahne svoj návrh, tak bude to vrátené do výboru bez toho, aby bolo schválené uznesenie Európskeho parlamentu za podmienky, e, že predsedajúci alebo spravedajca e, alebo predseda gestčného výboru alebo 40 e, poslanci sa nedohodnú na tom, že chcú túto vec postúpiť ďalej, to znamená pokračovať hlasovaní. To sa stalo, preto by sme mali pokračovať hlasovaní. Mm, vážení kolegovia, mám pocit, že rokovací poriadok je v tomto zmysle jasný a teda budeme hlasovať o návrhu hlasovania, o legislatívnom návrhu, o návrhu pani Beres, menovite alebo rukou. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Overíme si to radšej elektronicky. Aberta. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. La proposta dell'onorevole Beres è approvata. Návrh pani Beresovej je prijatý. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. Pán Svoboda chce vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Toto hlasovanie e, sme mohli e, realizovať inak, pokiaľ by sa bola pridržiavala spravodajkyňa e, dohody v rámci výboru. Apelujem, aby tomu tak do budúcnosti bolo. Ďakujem. Adesso, Dobre, Vážení kolegovia, teraz budeme hlasovať o legislatívom uznesení menovite. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti? Všetci hlasovali. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. legislatívne uznesenie a bolo schv- a teda sme schválili zamietnutie legislatívneho návrhu a zaň bolo 383 a proti 263. Zdržalo sa 23 ľudí, takže táto správa bola zamietnutá. Uzatváram tento postup a budeme pokračovať v programe. Nasledujúca správa je správa pani Renate Somer. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch gestorského výboru blokovo. Je to 157, kto je za. 155 eh, hlasu blokové hlasovanie proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz hlasujeme číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté radšej si to overím elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. A tento pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Číslo 36, kto je za, proti, zdržali, zamietnuté. Číslo 48, tu máme ústny pozmenujúci návrh spravodajkyne pani Somer. Nikto nemá námietky proti ústnemu návrhu? Mm. Pani spravodajkyňa by mala prezentovať svoj ústny pozmenujúci návrh. Nechcete? Ďakujem, pán predsedajúci. Ide tu e, len o jazykové objasnenie v nemeckej verzii, teda k zmene dochádza len v nemeckej verzii, e, v iných jazykových verziách ne, nejde e, o problém. A tu ide o nepredbalené potravín, ktoré nie sú predupravované a tepelne. Ďakujem poriadku. Sú tu kolegovia, ktorí majú námietky proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Però colleghi, io non voglio assolutamente influire sulle vostre volontà. Vážení kolegovia, Nechcem ja ovplyvňovať vašu vôľu, ale ide po, o pozmenujúci návrh, ktorý sa len týka jazykovej verzie, nejakej jazykovej úpravy v nemeckej mutácii. A zdá sa mi, že je skutočne zbytočné, aby sme sa proti takémuto ústnemu návrhu e, stavali proti, však nejde o nič zásadné, ale samozrejme je to na vašej slobodnej vôli a máte samozrejme možnosť sa postaviť apeloval by som na tých, ktorí sa postavili, aby e, toto stanovisko stiahli. No dobre, takže ústny pozmeňujúci návrh príjmame a hlasujeme už 38, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky. Číslo 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Takže je to prijaté. A teraz, kto je e, za ďalší pozmeňujúci proti? držal, Zamietnuté. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Tento pozmeňujúci návrh číslo 50 je schválený. Niekto ale nezdvihol ruku, keď sa hlasovalo. Ja sa ospravedlňujem, hovorí pán predsedajúci, ale musíte sa lepšie hlásiť. 64, kto je za? Proti? Drželi sa? Zamietnuté. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale radšej si to overíme. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, bolo to zamietnuté. Číslo 73, kto je za? Proti? Zžali sa? Prijaté. Číslo 75, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 78 vo dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 80, to je za, proti, zdržali sa prijaté, 91 za, proti, overíme ký, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, číslo 91 je zamietnuté, teraz číslo 95, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 104, kto je za, proti, zdržali sa, zdá sa mi, ale radšej si to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 109, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 114, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 120, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 124. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 130. Je tam ústny pozmenujúci návrh spravodajkyne. Pani Somer, nech sa páči. Äh, v tomto pozmeňujúcom návrhu ide o to, aby boli označené produkty, ktoré obsahujú nanomateriály. E, to je nám všetkým jasné. Ide o to, aby e, to boli stabilné nanomateriály. Existujú aj nestabilné nanomateriály, napríklad cukor, ktorý je zomletý na tak takú mieru práškového cukru, že je to už úroveň nanočastíc e, e, a to môže byť škodlivé. Čiže ten ústny pozmeňujúci návrh ide o doplnenie slova stabilný nanomateriál. Ďakujem. By sono obiezioni? Má niekto pripomienky alebo námietky k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Vzhľadom že je tu viacej ako 40 kolegov, ktorí sú proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu, tak nie je možné ho predložiť. A budeme hlasovať priamo o čísle 130. Zdržali sa prijaté. Číslo 152, kto je za? Proti? Zdržali sa. Radšej si overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 152. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté číslo? Dobre, overíme, ako chcete. Overujeme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Číslo 163, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 165, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 167, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 169, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 172, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 181, kto je za? proti, zdržali sa, schválené 185, kto je za, proti, overíme si, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, bolo to prijaté, 190, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 192. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 193, kto je za? proti, zdržali sa. Zdá sa mi, že je to zamietnuté. 194, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 195, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 205, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme. Otváram hlasovanie. La votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. číslo 210. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 212. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 232. Kto je za? Proti? Overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bolo to prijaté. 233. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 244. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 286, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 39, kto je za? Za 39, proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 292, kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Číslo 350, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Číslo 293, elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. obrovskou väčšinou schválené. Číslo 265, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté číslo 283. 283, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 84 výboru pre životné prostredie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hlasujeme o časti 326, kto je za? Proti? Zdržali si schválené. Číslo 284, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o čísle 86 výboru pre životné prostredie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 87, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Číslo 326, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 257, 257, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 88 výboru MV, kto je za, proti, zdržali sa schválené Elektronické hlasovanie 251. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Hlasujeme elektronicky o čísle 252. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 253. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pán Vilmot navrhuje ústny pozmeňujúci návrh. Dávam mu slovo. Nech sa páči. Pán predsedajúci, ja som chcela eh, odstraniť slova eh, place of origin, aby tam bolo country alebo place of provenance namiesto použitia slova of origin. Je to veľa zrozumiteľnejšie pre spotrebiteľov. Sú nejaké námietky proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? No ale kolegovia, aj tu si myslím, že mi to príde naozaj prehnané stavať sa proti jazykovej zmene, či to už bude origin alebo provenance, no ale keď máte námietky, tak tento ústny pozmeňujúci návrh nepripúšťame. Dobre, hlasujeme oddelenie o čísle 101. Prvá časť, kto je za, Ospravnem sa, bude to elektronicky. Otváram hlasovanie. A votazione chiusa. Zatváram hlasovanie. Pozmeňte návrh je prijatý. Dávam hlasovať e, o e, druhej časti. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci e, návrh 254, e, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja som videl málo rúk. E, ešte raz opakujem, kto je za. Spravodajkyňa, nech sa páči. Nech sa páči, pani Somer. Danke, Herr Vorsitzender. Jetzt ist äh, von dem Ďakujem, ehm, pán predseda. E, teraz e, bol prijatý e, prvá časť z pozemčného návrhu 101 a druhá bola odmietnutá a preto podľa môjho hodnotenia z pozmeňujúceho návrhu 328 musíme o ňom ešte hlasovať a tam ide o technické prispôsobenie v súvislosti s prispôsobením, ktoré musíme robiť postupe do platnosti Lisabonskej zmluvy to na, e, musí byť doplnený pojem e, delegated act e, miesto komitologického postkonania a podľa mňa o tom musíme ešte hlasovať. Honorevole Sommer, quindi facciamo una vota, un'altra votazione. Dobre, pani Sommer, takže budeme hlasovať ešte o pozmeňujúcom návrhu 328 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. La votazione aperta. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh e, bol schválený väčšinou. Ideme teraz na pozmeňujúci návrh 254. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 266. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. si návrh 333. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. si návrh 334. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mm, prijatý. Pán kolega Šulc, bohužiaľ nerozumiem po nemecky. No, myslím, že to bude v poriadku. Aha, pred pánom predsedu Šulca asi hovorím príliš rýchlo, takže dobre, ešte raz hlasujeme o 311, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 267, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 324, menovité hlasovanie, zahajujem, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 121 z výboru pre životné prostredie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Tak ešte raz. 121. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 125. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. Sto Overíme to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 127. E, 127. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 128. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 264. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 294. E, Kto je za? Kto je proti? Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 336. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 259. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 337. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 338, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 268, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 295, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prosím. Nech sa páči. Mm-hmm. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. V skutočnosti ten pozmeňujúci návrh EPP a pôvodný text e, istá veci menia, ale pozmeňujúci návrh EPP, ani tento, ani ten e, pôvodný text e, neriešia otázku transfac. A preto táto príslušná časť 144 má byť odhlasovaná, aj keď 295 bude prijatá pretože transfat je pre e, mnohých e, ľudí dôležitá vec. Honorable Sommer. Pán Sommer. Ohne eine inhaltliche Pani Sommer. zu wollen. Aby, keď chceme viesť e, debatu vecnú k obsahu, tak je to otázka, ktorú Tabling Office tak vyriešil, ako je to v hlasovacom zozname. Ide o to, že pozmeňujúci návrh EPP článok 29.1.1b chce vymazať. A e, čo kolega Schluter mal na mysle, je vec, ktorá um, bola e, e, doplnená v výbore pre životné prostredie v písmej B, ale bola označená B A A preto um, kolega Schluter sa domnieva, že tento doplnok k tomu článku 1.1b je ďalší doplnok a nie je zhodný s tou zmenou k tomuto bode, e, ktorú e, hlasujeme podľa dnešného hlasovacieho zoznamu. Ja sa domnievam, e, že by sme mali mm, postupovať podľa toho, čo nám predložil Tabling Office. Ja si myslím, že potom mm, tento by mal vypadnúť, keď 295 bude prijatá. ale ak e, sa tu rozchádzame v názore, keďže kolega Suter e, bol taký fervý, že mi informoval, e, než toto predniesol do zhromaženia, tak navrhujem, aby sme napriek tomu ešte raz vás hlasovali o 144. Sommer, ci dica secondo Pani Somer, povedzte nám podľa vás, či má pravdu kolega Šilter. Nemá. Dobre. Tak je to jasné. Hlasujeme teda o návrhu 295, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Allora, eh, de... To sme už robili. Dobre, tak odpadáva návrh 144. Zatváram hlasovanie. Allora, l'emendamento... Teraz pozmeňujúci návrh je zamietnutý. A preto hlasujeme o návrhu 144. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 144 je schválený a ospravedlňujem sa, bolo to trošku zmetené v súvislosti s tými vystúpeniami. Takže ďalej hlasujeme o 312. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. No, pred týmto pozmeňujúcim návrhom sme mali hlasovať o návrhu 269. A týmto dávam o ňom hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Ďalej si návrh 145, kto je za? Menovité hlasovanie, ospravedlňujem sa. Otváram hlasovanie. La votazione chiusa. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh bol schválený. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 146. Kto je za? Kto je proti? Preveríme to. Preveríme to, pretože kolegovia sa nehlásia. Nevidím zdvihnuté ruky. Pani spravodajkyňa, prosím, máte slovo. Wir müssen abstimmen über Pán predseda, musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 339. E, Tam ide tiež o e, technické prispôsobenie Delegated Acts. Sì, ha ragione, onorevole relatrice. Poniamo in votazione. Áno, pani spravodajkyňa, takže predkladám na hlasovanie 339. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Ďalej hlasujeme o 146. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Overíme to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 146, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 340, kto je za? proti, zdržal sa prijatý. 341. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržal sa prijatá. Druhá časť, za. Proti, zdržal sa prijatá. Tristo trinásť hlasovanie po častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 313 e, e, predkladali ju tri politické skupiny, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a opäť menovité hlasovanie. Pani poslankyňa Somerová. 313 in beiden keď sme odmietli e, pozmeňujúci vrch 313 v oboch častiach, tak musíme teraz hlasovať o 149. E, Hlasujeme o 149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. na e, návrh 313, prvá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatá druhá časť. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutá. Pozňujúci návrh 316 e, odpadá? Nie. Hlasujeme o 297. Nie, slovo má pán kolega Šilter. Ďakujem. Toto sa týka článku 31 um, bodu 3 a EPP chce vymazať e, povinné GDA. My súhlasíme s uh, EPP a chceme hlasovať za to. A preto tie autory e, za pozornicom návrhu 314 sa rozhodli, že e, e, zmenili článok 41.3 e, a nový a preto by to vypadlo, keby 297 mm, bola prijatá. Ja myslím, že najprv budeme hlasovať a potom uvidíme. Takže dávam hlasovať o 297. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Návrh 314. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Hlasujeme o 151, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. 153, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Pozmeňujúci návrh 298, kto je za, proti, kto sa držal prijatý. Pozmeňujúci návrh 299, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 315, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 316, menovité hlasovanie. Otváram. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Pani spravodajkyňa, máte slovo? 316... Pán predseda, 316 sme nemali hlasovať, pretože 316 vypadáva, keď pozmeňujúci návrh 313 eh, bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 313 mm, bol odhlasovaný v dvoch častiach. A nie, nebol prijatý. Prepačte, pomýlil som sa. Bene. Una volta tocca a noi, una volta tocca a lei. Dobre, raz sa pomýlim ja, potom zase vy. Tak sa to stáva. To je tá rovnováha. Takže teraz hlasujeme o Spoločne hlasujeme o 158 až 162. Spoločne hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 300, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Ďalej, návrh 342. Nie, ten vypadáva. Ospravedlňujem sa. Takisto aj 166 a 171. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozňujúci návrh 290. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 270, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 271, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 325, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 291, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 178, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený? 272, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý? 180. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozňujúci návrh je zamietnutý. 273. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 184. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Je 184. E, Delené hlasovanie. Prvá časť. Za. Proti zdržali sa schválený, čas 2 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Dva, sedem, štyri, tým pádom vypušťaný, 301, elektronické hlasovanie. Uzatvárame. Schválené. 3, 4, 6, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 3, 4, 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3, 4, 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 3, 8, 3 4, 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 1 spravodajkyňa, pani Somerová. A pán predsedajúci, pri 346 ste povedali, že je to zamietnuté. Zle ste to posúdili. E, ide o technické zosúladenie. Aj frakcie sa na tom zhodujú. Ešte raz poďme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 346. Facciamo votare 346.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 Takže schválené. Prepačte, dámy a pani, máte používať roky. Eh, ja si uvedomím, že už ste trošku unavení, ale ja nemôžem vytušiť, aké je vaše prianie, ak mi to nenaznačíte. Tak, pokračujme. Eh, pozmenujúci návrh 191 elektronicky. Uzatváram hlasovanie. rovnaký pomer za a proti, preto je zamietnutý. Hlasujme 302 za, proti, zdržali sa. Elektronicky skontrolujeme. Zatvárame. Zamietnuté. 303 3, eh, Uzatváram hlasovanie elektronicky. Neprešlo. Zamietnuté 3, 2, 2. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. 6 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 304 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 255 za, proti zdržali sa, schválený. 3, 1, 7, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 2, 7, 5 za, proti. Zdržali sa, schválený. 2, 7, 6 elektronicky. Uzatvárame. Schválené. 2, 7, 7, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnutí. 2, 6, 2. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 2, 1, 9. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 305 za, proti, zdržali sa schválení, 306 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 229 za, proti, zdržali sa schválení, 263 za, proti, zdržali sa schválení. Ďalší vypadáva 279 e, za, proti, zdržali sa, schválený. 280 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 236 za, proti, zdržali sa, schválený. 281 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 307 za, proti, zdržali sa schválení. 256 za, 256, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Skontrolujeme, otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame. Zamietnutý. Dvesto päťdesiat, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3, 2, 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 2, 4, 0 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 282 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 318 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Elektronicky skontrolujeme. Hlasujeme o 318. Uzatváram. Zamietnutý. Dva, štyri, šesť a dva, štyri, sedem za. Proti. Držali sa. Schválený. 319 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Elektronicky skontrolujeme. 319. Hlasujte. Uzatváram. Schválený. 285 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 308 za. Kto je za 308? Proti? Zdržali sa. Kto je za 308? Proti? No, elektronicky zahlasujte. Uzatvárame. Schválený. Trista osem za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 309 elektronicky. To zatváram. Schválený. 28 za, proti. Zdržali sa. Schválený. 31 za, Proti. Zdržali sa. Schválený. 32 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 329 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 330 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 331 za, proti. Zdržal sa. Schválený. 332 za, proti. Zdržali sa. Schválený. Elektronické hlasovanie ohľadom po, pozmeňujúceho návrhu komisie. Poďme hlasovať. Uzatvárame. s veľkou väčšinou schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Ešte jedna minútka. Ideme hlasovať o legislatívnom návrhu, elektronické hlasovanie. Ho zatvárame. a aj toto potvrdzuje prevážujúc väčšinu. Áno, pán predsedajúci, vzhľadom na čas e, mali by sme hlasovať ešte stratégiu 2020 a ekonomické vládnutie alebo správo. Ostatok by sme mali hlasovať o zajtra, pretože nie, ak to inak nebude, tak budeme musieť osiť ešte do, do piatku do rana. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta. Sú nejaké námietky? Žiadne námietky k návrhu eh, pána Dola? Veľmi rád kladne reagujem na vašu požiadavku. Môžeme hlasovať o tých dvoch veciach. Sú politicky veľmi významné. Poďme hlasovať k stratégii EU 2020. Takže delené hlasovanie o odseku 3, prvá časť za, proti zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, schválený. 22, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, elektronické hlasovanie. Poďme hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť je schválená. E, Ocek 45, prvá časť e, schválená. Druhá časť za, proti, držali sa, schválená. Tretia časť za, proti, držali sa, schválený. E, takže teraz ideme elektronicky hlasovať o uznesení ako takom. Zatváram hlasovanie. Opäť. Prevažujúca väčšina. Usnesenie je schválené. Blahoželáme autorom a parlamentu ako takému. Prejdeme na druhú tému a to je riadenie hospodárstva. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Odsek 1, prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Štyrka Pozmeňujúci návrh číslo 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 12. Rozdelené hlasovanie. Prvá časť. Elektronicky zahlasujte. Uzatváram. Opäť trvivá väčšina schválené. Druhá časť, hlasujme za. To nie je elektronicky za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Odsek 31, elektronicky hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť Druhá časť, táto sa hlasuje elektronicky. Uzatvárame. Schválené. A hlasovanie o uznesení ako takom elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. Opäť drvivá väčšina to potvrdila a schválila. Blahoželáme. Mám nasledovný návrh, aby sme o, o teraz hlasovali o špeciálnom výbore. Toto ohľadom e, finančného výhľadu za, proti, zdržali sa schválený. No a potom tu máme e, delegáciu Cariforum za, proti, zdržali sa schválený. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.